Vážené kolegyne a kolegovia, mali by sme sa pustiť do práce. V prvom rade sa musím našim hostom ospravedlniť, že v tejto chvíli nás tu zatiaľ nie je až taký veľký počet, ale snáď eh, bude o to viac poslucháčok a poslucháčov, ktorých táto téma zaujíma a e, pre ktorých bude toto vypočutie zaujímavé, takže možno sa k nám ešte nejaký ten poslanec alebo poslankyňa pridá, však na ďalšie čakanie nemáme, ďalší čas, nemáme čas, takže sa pustíme do práce. Dnes máme na e, programe vypočutie týkajúce sa nového, e, novej európskej stratégie pre kultúru k tejto téme je správa z vlastnej iniciatívy k oznámeniu komisie z apríla. E, takmer v rovnakom čase vlastne tieto obidve veci e, vyšli na, svet, na sveto sveta. K tomuto máme spravodajcu pána Gramatika Kisa, ktorý snáď sa k nám pridá. Vieme, že je tu niekde v budove a snáď, e, alebo teda povedal nám, že by chcel prísť, takže dúfame, že toto vypočutie bude aj s jeho príspevkom a že sa nám podarí takýmto spôsobom prispieť k novej európskej stratégii pre kultúru. E, ja by som však teraz bez nejakého ďalšieho zdržiavania chcela predstaviť e, naše rečničky a rečníkov. Prvým je pán Ugo Bakela, ktorý je spoluzakladateľ a prezident e, Fondazione Fitzcarraldo z Turína, a ktorého vystúpenie má veľmi špecifický názov um, volanie po rovnakých ambíciách, uh, alebo teda po spárovaní ambícií príslušnými, uh, príslušnými prostriedkami. Ďalej by som chcela uh, privítať pani Kristýne Merkel, ktorá je vedúcou divízie pre kultúru Nemeckej komisie pre, pri UNESCO v Kolíne v sekcii Pamäť sveta a ona by hovorila o tom, ako spolu v globalizovanom svete zosilnieť, tak povediac, aké sú možnosti pre aktivitu v oblasti kultúry v Európe. A posledným reč, poslednou rečničkou bude pani Rosa Perez Monklus, ktorá je, ktorá je vyššou eh, pracovníčkou pre politiku v sekcii Culture Action Europe z Brusela, ktorá priblíži novú stratégiu pre kultúru z pohľadu občianskej spoločnosti. Ja by som chcela ešte poprosiť našich expertov, aby sa obmedzili na 10 minút vo svojom vystúpení a po každom vystúpení budeme mať priestor na otázky a odpovede v trvaní asi 20 minút a dúfame, že sa takýmto spôsobom cez dnešné popoludne prepracujeme plodným spôsobom. Takže v prvom rade by som chcela dať slovo pánovi Bakelovi, ktorého srdečne vítam na pôde Európskeho parlamentu. Ďakujem vám a ďakujem aj za vaše pozvanie. Traja, eh, tí, tí traja, čo sme tu, tak sme sa stretli, rozprávali sme sa už predtým a dúfame, že postoje, ktoré vám prednesieme, budú znieť aspoň trocha konzistentne, vzájomne, teda mm, zhruba sme sa informovali o tom, o čom budeme hovoriť. Ja som sa rozhodol, že sa budem sústreďovať e, vo svojom vystúpení na takú skôr možno metodickú záležitosť, záležitosť e, týkajúcu tu sa metodiky a na, na určité operatívne odporúčania. Pretože, ako iste aj mnohí z vás, e, ja som trocha znepokojený šírením retorík, ktoré vedú e, veľmi často následne k výsledkom, ktoré nezodpovedajú e, úplne očakávaniam, respektíve reči sa hovoria a potom situácia vyzerá úplne ináč. Často sa stáva, že tvorcovia politiky sú akoby e, rozdvojené osobnosti. Sedia na dvoch stoličkách. Na jednej strane produkujú veľmi všeobecné mantry a veľmi e, širokú obsiahlu víziu, konceptuálny rámec, ktorý je veľmi štedrý, avšak zvyčajne Eh, ho nezakladajú na nejakých faktoch, teda tá tvorba politiky neprebieha na základe vedeckých skutočností. A niekedy tie politiky takýmto spôsobom sú eh, už, eh, už od prvého pohľadu kontraproduktívne. A na druhej strane na druhej strane tu bujne, bujne akási čiastková realizácia politik pod rôznymi tlakmi a takéto čiastkové rozdrobené politiky vedú k rôznym opatreniam v jednotlivých sektoroch a pododvetviach. A podľa môjho názoru tieto veľmi odlišné prístupy e, sú, majú spoločne jeden fakt a to, že nezachytávajú hĺbku a komplikovanosť súčasného sociálneho, ekonomického a kultúrneho procesu zmeny, osobitne povahy jednotlivých hráčov a tých, ktorí ženu vpred, ten pokrok, a to tak v občianskej spoločnosti, e, v priemysle ako ekonomika. E, účinné verejné politiky by pritom mali plne chápať rozsah a pokiaľ hovoríme o kultúre, aj špecifické spôsoby vytvárania tak hmotných ako aj nehmotných hodnot. Ehm, kultúra zahrňa mnohé rôzne aktivity a domény a narratív, ktorý v súčasnosti je veľmi populárny, teda kreatívny a kultúrny sektor ako jedna veľká sféra, e, podľa môjho názoru je pomerne dobrým nástrojom na ehm, presadzovanie argumentov Eh, vyzerá to celkom dobre v tlači, ale to súostrovie, pretože kultúrny a tvorivý sektor je v skutočnosti skôr súostrovie, než nejaká celistvá pevnina, potrebuje cel, celostnú víziu a politiku, ktorá povedie k multidisciplinárnym a horizontálnym politikám, ktoré budú samozrejme spojené s dobre nastavenými politikami, ktoré budú integrovať rôzne produkčné reťazce, namiesto toho, aby sme paralelne e, štandardizovali rôzne oblasti e, každú iným smerom. No a v dnešnej situácii e, myšlienkový rámec a sada nástrojov novej digitálnej ekonomiky často je sú navrhované ako nová perspektíva rastu pre kultúrny a tvorivý sektor, ale ja si nemyslím, že je to dobrý nápad a skúsenosti z rôznych európskych e, oblastí dokazujú, že je to tak. A to z pomerne jednoduchého dôvodu, že väčšina, no drvivá väčšina kultúrnych organizácií nemá, respektíve nemožno ich charakterizovať nejakým, nejakou urychlenou, nejakým rastom, škalovateľnosťou alebo expanzibilitou na iné trhy a takisto nedokážu využívať myšlienku inkubátorov, akcelerátorov či finančných nástrojov, ktoré fungujú veľmi dobre v oblasti technologických startupov, avšak nie v kultúrnej doméne. Tam e, jednoducho trvá veľa času zvýšiť, e, alebo teda pracovať s publikom, e, produkovať nové formy umenia, e, vyvíjať kultúrne aktivity vo svojom území. Ak sa pozrieme na najzaujímavejší inovatívny celok aktivít v kultúrnych centrách, tak zvyčajne teda ide o rôzne inštitúcie v oblasti kultúry, tak e, zistíte, že určite im prospieva, e, prospievajú tie digitálne aplikácie, ale neza, nezávisia výlučne od e, toho, čo nazývame digitálna revolúcia. A nie je to náhodou. Inkubátory nepracujú pre organizácie v oblasti kultúry. Nefungujú teda pre kultúru, zatiaľ čo fungujú veľmi dobre pre technologické startupy. Ja by som povedal, že inštitúcie a organizácie v oblasti kultúry potrebujú najmä budovanie kapacít, pretože niektoré štúdie veľmi jasne ukazujú a zdôrazňujú, e, že e, kultúrnym inštitúciám okrem výnimiek chýbajú manažerské zručnosti a schopnosť viesť ľudí a tým pádom tieto inštitúcie nedokážu naplno vidieť a využiť dopady digitálnej revolúcie pre kultúru. Nedávno som čítal o správe, ktorá bola veľmi kritickou analýzou investícií niektorých veľkých kultúrnych inštitúcií, ktoré investovali veľké množstvo prostriedkov do technologických prostriedkov zariadení, ktoré o dva roky neskôr už boli zastarané. A dôvod pre toto, podľa tejto správy, podľa tejto analýzy, bol práve nedostatok znalostí e, vedúcich pracovníkov v týchto inštitúciách. Jednoducho neboli zorientovaní v tejto technologickej oblasti. A preto si myslím, že skôr než Eh, nejaké vytváranie nejaké chránených prostredí pre kultúrne startupy by v tomto prípade skôr z pohľadu nejakej agendy alebo stratégie, eh, namiesto toho, aby sme ich zaháňali do problémov, eh, by sme mohli vytvárať horizontálne stratégie, ktoré by vytvárali aliancie medzi makropodnikmi, novou generáciou technologických inovátorov a inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti kultúry tak, aby tam vznikla nejaká vzájomná podpora, aby eh, dochádzalo k eh, vzájomnému účeniu sa prenosu skúsenosti a zručnosti a eh, hoci v Európe tu a tam pôsobia programy, kedy kultúrne inštitúcie, ako napríklad múzea, knižnice alebo divadla, namiesto toho, aby sa znovu objavovali, aby nachádzali svoju identitu bez tých potrebných znalostí, nachádzajú možnosť ako multiplikovať príležitosti, ktoré sa im ponúkajú vďaka prostriedkom, ktoré prináša digitálna revolúcia. Sú to inštitúcie, ktoré sa rozhodnú otvoriť svoje dvere vďaka programom pre zamestnancov niekedy v priebehu mesiacov či týždňov e, vytvárajú alebo teda e, spolupracujú s makropodnikmi a novou generáciou inovátorov a výsledok bol taký, že došlo k multiplikácii príležitosti produktov či služieb, ktoré tieto inštitúcie ponúkli a tiež k zlepšeniu služieb ponúkaných týmito kultúrnymi inštitúciami, ako aj e, došlo k vzniku nových príležitostí pre malé a stredne veľké podniky a inovátorov, ktorí takto môžu konkurovať na globálnom trhu vďaka vývoju produktov a služieb práve pre európsky trh a na základe európskeho dedictva. Ja Mám ešte tri záverečné pripomienky. Jedna sa týka pilotných projektov a myslím si, že osobitne v časoch obmedzených rozpočtov pilotné projekty budú naďalej prispievať k dopadu, ktorý bude generovať e, vlajkové programy a systémové zmeny, avšak len za podmienky, že nejaký komplexný proces hodnotenia a šírenia výsledkov na základe E, striktných štandardov bude zavedený do praxe a to na všetkých úrovniach. To je prvá podmienka. Druhá podmienka je, že potrebujeme zaviesť skôr kvali- viac kvalitatívnych indi- indikátorov. Tie kvantitatívne indikátory e, sú fajn, ale nedos- nie sú dostatočné na pochopenie kvality a povahy inovácie. A ďalšou podmienkou je posilniť e, výskumné projekty, čo znamená e, viac prostriedkov a zdrojov interne pre spoločné výskumné centra, pretože my potrebujeme generovať nové empirické dáta a to osobitne v oblastiach e, horizontálnej spolupráce medzi sektormi. Potrebujeme pochopiť rozsah, hodnotu a šíriaci efekt, efekt šírenia z prostredia kultúry do iných sektorov. Tak, aby sme pochopili, ako budovať programy, kde kultúra napríklad e, podporuje vývoj oblasti zdravia, sociálnej súdržnosti a iných oblastiach. My musíme pochopiť, čo je zmysluplné a čo, e, čo podporuje reálny biznis, ďalšia podmienka ktorú vnímam ako veľmi zásadnú a v tomto zmysle môže tento parlament urobiť naozaj veľa, je podpora e, spolupráce medzi jednotlivými službami. Tak povedz, dnes máme veľmi dobrý príklad e, v podobe Európskeho roku kultúrneho dedictva, kde spolupráca medzi generálnym riaditeľstvom pre kultúru a ostatnými generálnymi riaditeľstvami viedol k rozkvitnutiu príležitosti v iných oblastiach. A toto je veľmi dôležité, lebo e, spolupráca medzi jednotlivými útvarmi a službami je veľmi relevantná pre národnú politiku ako určité vodítko, ktoré je dané z európskej úrovne. Ďakujem veľmi pekne, pán Bakela, za vašu e, prednášku a váš príspevok. A teraz eh, by som dala slovo pána, pánovi gramatika Kisovi, našemu spravodajcovi, a to na maximálne 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V skutku, to, čo sme si vypočuli, je naozaj veľkou príležitosťou. Prvýkrát e, budeme mať integrovanú politiku. Je to, prichádza vo veľmi vhodný časť, e, keďže 2019 je rokom kultúrneho dedičstva. A pretože tým najvýznamnejším pojivom Európanov je práve kultúra my môžeme prispievať do tohto procesu napriek tomu, že čelíme veľmi silným odstredivým silám. A mnoho Európanov sa nezúčastnilo žiadnej kultúrnej aktivity za ostatných pár mesiacov a to je veľké, veľké percento. Na to, aby sme toto percento zvýšili, musíme kultúru obsiahnuť, aby bola prítomná na všetkých úrovniach vzdelávania a takisto aj podporiť mobilitu umelcov. To samozrejme navrhuje aj Európska komisia, ktorá samotná navrhuje zvýšenie mobilitu e, umelcov prostredníctvom zjednodušeného financovania a zjednodušených pravidel. A mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby európsky umelci nemuseli čeliť tej byrokratickej čiernej nočnej more a dostala sa im adekvátna podpora ich práce. Teraz by som navrhol, aby sme mali jednotnú užívateľsky priaznivú platformu pre tento program, prostredníctvom ktorej by sa dalo získať financovania a takisto by som chcel počiarknúť aj fakt, že musíme klásť veľký dôraz na jednotlivé umenia a oblasti umenia. Bolo a takisto aj na iniciatívu Hudba hýbe Európou. Tento parlament bude mať stabilné financovanie a iba v súčasnosti 3% z tohto programu ide na podporu klasickej hudby. Takže myslím si, že tento nový program bude úspešný iba vtedy, ak budeme a zaznamenáme významný nárast v rozpočte pre kultúru a pre e, program Kreatívna Európa napriek tomu, že kreatívna Európa bola úspešná, je podfinancovaná. Je to iba 0,15 celkového rozpočtu a iba časť toho ide na kultúru. Návrh komisie na zvýšenie financovania. Takže budem žiadať e, o zdvojnásobnenie rozpočtu po roku 2020, ako aj to, aby 1% e, rozpočtov, 1% HDP jednotlivých členských štátov išlo na kultúru. Povedal by som, že kultúra je našim, našou silnou stránkou. E, chcel by som sa poďakovať dnešným panelistom a rád si vypočujem a obsiahnem aj ich pripomienky do mojej správy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, dobre. Pán Bakela, chceli by ste teraz odpovedať na túto otázku, respektíve reagovať na to v rámci našej pingpongovej výmeny otázok a odpovedí. Nech sa páči. Wollten Sie kurz dazu was sagen, oder ist das okay? Chcete niečo povedať, alebo e, môžeme to nechať tak, čo odznelo. Dobre, prejdeme k ďalším rečníkom. Pani Trüppel. Yeah, um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je dobrá príležitosť mať dnes toto vypočutie, aby sme si naozaj vyjasnili, čo chceme vidieť v novom programe. A myslím si, že sme už hovorili o tom, že chceme mať jasnú viditeľnosť jednotlivých častí programu, či už sú to média, kultúra, či už je to iniciatíva Hudba hýbe Európou, alebo keď som bola minulý týždeň na filmovom festivali Karlové Vary. Nehovorme, prosím, o druhotných médiách. To není veľmi uh, E, sexy názov, keď chceme osloviť filmárov. Myslím si, že potrebujeme oveľa lepšiu stratégiu pri komunikácii, keď chceme osloviť aj ľudí v teréne a zvlášť kreatívcov. Keď Samozrejme máme túto urgentnú potrebu zlepšiť a navýšiť rozpočet. To je samozrejme vždy veľmi náročný proces s radou a vidíme, aké je to nesmierne zložité pre členské štáty ubrať sa týmto smerom, ale musíme ich presvedčiť e, väčšinou tým, že sme odhodlaní na tvrdý boj. A vzhľadom na súčasnú situáciu v Európe, pre mňa je všetko o tom, že či sme schopní udržať koncept diverzity v našej spoločnosti. Je to umelecká diverzita, kultúrna, ako aj náboženská diverzita. A máme čo dočinenia s veľmi e, rozličným spektrom ľudí a preto potrebujeme e, kultúrnu diskusiu, interkultúrnu diskusiu. A pre mňa je to e, stredobodom diverzity. A my sme predsa zjednotení v rôznorodosti. A samozrejme musíme sa na tom zhodnúť, či vľavo alebo vpravo. Pokiaľ to nebudeme schopní, tak prídeme o náš európsky projekt. Preto je to nesmierne kľúčové. Ja by som sa vám poďakovala za vašu podporu. Myslím, že môžeme pracovať naďalej spolu v nadchádzajúcich týždňoch, eh, pretože mnoho ľudí chce s nami byť aj naďalej v kontakte a hovoriť o tomto programe. Ďakujem veľmi pekne. Srdečná vďaka. Pán Bakela, Chceli by ste k tomu ešte niečo dodať? Nie, myslím si, e, že to nechám na uh, mojich kolegov, aby predniesli a potom odpovedal na záver pani Kosta. Samozrejme, nechcem hovoriť o nástroji Kreatívna Európa, za ktorú som spravodajkyňou, pretože to je spôsob, ako ako sa vysporiadať, interpretovať a vysporiadať sa s kultúrnou agendou prostredníctvom takéhoto prístupu. A je to už to, čo sme predtým hovorili. Je to aj naša zodpovednosť, e, pretože nesmieme e, si pomýliť, na čo sa zameriavame. Máme tu možnosť e, agendy pre kultúrnu Európu, ktorá je odlišná od tej, čo sme mali predtým a ktorá sa zameriava skôr na budúcnosť, ale musí byť koherentná s našim momentálnym programom, ale zároveň musí akomodovať e, tie politiky, ktoré sú e, zavedené. A to musíme samozrejme e, overiť samozrejme, pretože nástroje kreatívnej Európy sú menej zacielené na konkrétne výsledky ako ostatné. Samozrejme, súhlasím s tým a sme ochotní aj prehlbiť aspekt, aby sme sa tak povediac e, e, nezalúbili do zázračného digitálneho riešenia a do e, finančných nástrojov, ktoré sú samozrejme v poriadku, keď sú prepojené s digitálnymi nástrojmi ako adekvátnym riešením pre malých a veľmi malých a nielen malé podniky, ale aj e, združenia, ktoré chcú, združenia, ktoré chcú rás, ktoré poskytujú inovatívne služby, ale zároveň poskytujú aj výrobky, ktoré prispievajú nejakým spôsobom ku kultúrnemu dedičstvu. E, videli ste, že e, program Kreatívna Európa zohrazňuje otázky, otázky malých kreatívnych podnikov, e, kultúrnej a kreatívnej diplomácie, umeleckej diplomácie a zároveň združuje kompetencie, aby sme vedeli nastaviť príslušným spôsobom priority a založiť ich na e, ľuďoch, ktorí sú inovátormi vo svojich e, oblastiach a v jednotlivých svojich oblastiach pôsobenia. Myslím si, že je veľmi zaujímavé povedať aj o spôsobe, akom budeme vytvárať e, kompetenčné huby. E, Áno, nech sa páči, môžete reagovať. Áno, ja môžem nemoc odpovedať po taliansky. Áno, myslím si, že F v strede záujmu musia byť samotní ľudia. A myslím si, že musíme priniesť reálnu inováciu. Neznamená to nutne nový program, nie nejaký nový typ multimediálnej žiadosti. A tá musí byť stredobodom záujmu kultúrnych inštitúcií. Nemôže sa stať, že e, budúcnosť e, prístupu ku kultúry e, bude jednoducho zverené tým procesom ktoré síce prichádzajú s výbornými výsledkami, ale ktoré e, vychádzajú z tradičných funkcií e, kultúrnych inštitúcií. Pretože inak by sme podstupovali e, riziko, že tie inštitúcie, ktoré sa uberajú svojou štandardnou cestou, či už majú väčšiu alebo menšiu schopnosť príjmať inováciu, a umiestniť tú produkciu umenia mimo nich, pretože to predstavuje rizik eh, pre generačnú výmenu. Pokiaľ sa nám nepodarí, a to je predpokladom na prienik na globálne trhy, vytvoriť taký európsky trh, ktorý eh, zdieľa eh, faktory ako dobré príležitosti a udržateľnosť a poskytuje ich malým podnikom a združeniam, ktoré fungujú v tejto oblasti, budú, začnú pôsobiť mimo oblasti kultúry. Pretože ak nebudú mať perspektívu e, nejakého stabilného trhu, začnú pracovať e, začnú v oblasti chémie, farmácie, kde si nájdu potrebné e, zdroje, kde im do, len tak dajú pol milióna eur. Pretože je evidentné, že aby sme mali že častokrát e, stane sa nám to, čo sa nám stalo na úkor iných e, sektorov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k našemu druhému hostovi, pani Kristýne Merkel, ktorá je e, členkou výboru UNESCO v Kolíne nad Rínom za Nemecko. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Budem hovoriť po anglicky. Prieskúmali sme veľmi dôsledne komunikáciu a takisto sme do detajlov eh, preskúmali pracovný dokument, ktorý je empirickým dokladom, ktorý hovorí o eh, dôležitosti strategického prístupu na vyvinutie rámca a vytvorenia platformy podľa článku 167. Pretože prečo to hovoríme? Hovoríme o tom kvôli propagácii e, tohto rámca. Hovoríme o časovom rámci 2000, e, do rámca 2030 až 2050 a e, prinášame pracovnú skúsenosť ale takisto aj v európskom e, kontexte prispievame. No a ten hlavné ťažisko bolo povedať si, aké verejné politiky e, majú slúžiť účelu e, pri diverzifikácii kultúrneho vyjadrenia. Máme tu štyri základné komponenty našej agendy a aká je úloha kultúry uh, v tejto fáze európskeho projektu. A musíme samozrejme oceniť aj tento rok európskeho kultúrneho dedičstva, a samozrejme musíme to spájať aj s našou súčasnou agendou. No a v neposlednej eh, rade musíme hovoriť o modalitách, ktoré sú nesmierne dôležité a určujúce. Bolo veľmi zaujímavé vidieť pri vytvorení eurobarometra a takisto pre, pri dátach kultúrnej participácie. Je tu dobrá otázka či sa pozrieme na tých, e, ktorí e, participujú na tomto procese a ktoré neparticipujú na tomto e, procese, ktorí vytvárajú kultúrnu politiku. Chcela by som trošku vyjasniť tento uhol, kde sa nachádzame, pretože tieto indikátory, ukazovateľa, ktoré nám boli ponúknuté, z našeho pozorovania obsahujú minimálne tri dimenzie, a ktoré sú naozaj mnohostranné. A samozrejme hovoríme aj o súčasných vyjadreniach že to sa to mení na hybridné priestory, ktoré spájajú médiá a kultúrne zdroje, ako napríklad verejné knižnice, eh, ktorý, kde sa premala 100 miliónov ľudí. Ale to je rovnaký počet ako ľudí, ktorí chodia na štadióny. Hovoríme o eh, dátach, o ktorých sme hovorili v roku 2018 správy za UNESCO a keď sme sa pýtali, čo považujú za svoju najdôležitejšiu kultúrnu aktivitu, väčšina z nich je pozerať a televíziu a pozerať, e, počúvať rádio. A internet samozrejme pre mladých ľudí tvorí veľmi hm, jednoduchú cestu vystavovania sa umeniu. A samozrejme musíme vytvoriť aj potrebný ekosystém. No a v tomto zmysle by som odporučila Eh, aj prvé závery. Áno, digitálny kontext je kontextom, ktorý mení všetko v súčasnosti a kultúrna inovácia je veľmi dôležitá v tejto agende. Takže by sme, by sme to rozviedli, túto tému a v tomto kontexte by sme chceli mať rovnaký, rovnaké prostredie aj budúci rok, eh, aby sme preskúmali lepšie kultúrnu participáciu, význam tejto kultúrnej participácie. A spomenuli tieto tri ekosystémy Samozrejme, veľa bolo povedané o tom, ako dynamicky e, musíme pristupovať e, ku kultúrnemu dedičstvu. Je dôležité, aby sme e, zdôrazňovali aj nehnuteľné dedičstvo. Ľudia na toto veľmi aktívne odpovedajú, takže toto je vlastne moderné ponímanie mnohovrstevnej koncepcie kultúry a je dôležité, aby sme hovorili aj tie príbehy, čo vlastne sa skrýva za jednotlivými historickými e, pamiatkami, pretože um, sú rôzne príbehy. Je tam aj silný príbeh e, o mobilite a to často nie je viditeľné. To by nám pomohlo, aby sme sa pohli vpred nie len v prípade európskeho projektu, ale aj iných, pretože tieto identity sú mnohonásobné, sú hybridné a menia aj históriu. Čiže e, toto e, by som chcela spomenúť a bolo by dobré, keby sme prehlbili aj takéto chápanie. A je zaujímavé, že v tomto čase e, sa prepája to, čo robíme a to, e, čo si predstavujeme ako kultúru v zahraničných vzťahoch, v medzinárodných vzťahoch EÚ. Obidva e, spôsoby sú totižto úzko prepojené. Potom ďalší bod. Mobilita je dôležitá. Toto je strategická požiadavka na to, aby sme podporovali kultúrnu diverzitu, e, tvorbu a všetky prvky, ktoré sú v návrhu je dôležité počerknúť aj praktickú stránku, pretože e, to je dôležité v spolupráci medzi ministerstvami, napríklad ministerstvom kultúry vnútra. Je to e, výzva a e, potom je tu pilotná iniciatíva Európskeho fondu pre mobility. V tomto zmysle dôležitá, eh, je dôležitý, ale nezabúdajme, že toto nie je ojedinelá téma, ktorá stojí o samote, ale dotýka sa všetkých členských štátov, mm, lebo ozajstná skutočná ambícia eh, mm, je aby sme uľahčili vyváženejší tok kultúrnych e, služieb, aby sme podporili mobilitu e, kultúrnych tvorcov a umožnili im preferenčný prístup. Čiže toto je takisto aj oblasť na rozvíjanie nových myšlienok. Potrebujeme niektoré veci e, vyjasniť, E, či toto bude možné financovať e, z fondu Erasmus+, alebo z nejakého iného fondu. Čiže e, je dôležité, aby tam bolo systematické financovanie a nie len jednorazové financovanie. Potom pojem Európskeho kultúrneho priestoru. Vlastne to je akési vnútorné prepojenie Európy. Toto, táto úloha stojí pred nami a máme veľmi dobré skúsenosti so vzájomným učením sa tým, e, že e, sa učí jedna komunita od druhej. E, využívajú sa medzinárodné programy ako MedCulture a takisto máme aj skúsenosti na úrovni miest. Toto všetko je dôležité, aby sme mobilizovali a prekračovali nejaké tie, a teda eliminovali nejaké tie absencie a nedostatky. A takisto je dôležité, sú dôležité aj modality Eh, povedali sme teda áno spolupráci a nechceme len no, eh, prežívať v nejakých byrokratických, technických uh, princípoch. Je dôležité, aby sme uh, podporovali generáciu tých, ktorí budú meniť veci. Je to uh, výzva, o ktorú tu ide. Áno, návrh Európskej agendy pre Európu prichádza správny čas, je to potrebná iniciatíva a dáva e, nový tvar kultúrnej politiky a ekosystému. Je dôležité, aby sme prepojili jednotlivé prvky a aby sme podporovali aj vnútornú a vnú, vonkajšiu dimenziu. Aby sme videli ako dve stránky jednej mince. Nezabudeme na to, že vo svete vidia mnoho perspektív Európy. A mm, UNESCO hovorilo o mnohých e, oblastiach, napríklad digitálna oblasť, pretože naša spoločnosť prechádza hlbokými zmenami a e, dúfame, že e, sa mm, správne skombinuje trvalo udržateľný rozvoj a súčasný stav veci. Čiže e, ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ja, Ďakujem veľmi pekne za vaše natiedenie problematiky. V súčasnosti nemám žiadne prihlásenie sa do rozpravy, ale položím ja jednu otázku. V Nemecku má spolková rada, to znamená e, zastupiteľský úrad jednotlivých spolkových krajín e, v kompetencií túto otázku. A chcela by som ocitovať jeden bod, kde si myslím, že e, Spolková rada trafila peniaz po hlavičke a myslím si, že či to takto vnímate aj z pohľade UNESCO. Rada sa odnesla na to, že práve e, nejednotný prístup ku kultúrnej politike EÚ e, by mal byť podriadený užitočnosti. To znamená, by sa by mala, tak tie politiky by mali predovšetkým rozvínať, rozvíjať e, ponuku kvalitnej e, kultúry a spolková rada to rozvíja aj ďalej, že e, by sme sa mali sústrediť na tri strategické ciele, ktoré sú kritizované zvlášť je predovšetkým podpora kultúrnej rozmanenosti, pretože tá sa častokrát nahrádza sociálnou dimenziou kultúry, kde e, potom samotná kultúra e, funguje iba ako druhotná záležitosť. A samozrejme odmietame aj e, pojem kultúry ako zdroja Eh, prostriedkov, eh, pretože rada hovorí, že ruky preč od kultúry, toto je naše pole pôsobnosti. <clears throat> Takže eh, čo môžete k tomu povedať? Má spolková rada pravdu alebo nie? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. S veľkou pozornosťou sme si pozreli, pozreli ich výstup. Som presvedčená o tom, že spolková rada má kus pravdy v tom, čo eh, hovorí, eh, pretože hovoríme o komisnom dokumente ako tamto. A to je nesmierne dôležité práve z pohľadu účastníkov. Eh, potrebujeme presne takýto cieľ, ktorý stojí v zmluve. Avšak pokiaľ to nehovoríme v prvom rade, že rozvoj kultúry, kultúrna rozmanitosť a podpora rozdielov, to je ten kľúčový bod A samozrejme, či už je to tran, či je prierezová dimenzia, alebo či je to samotný e, cieľ, to je samozrejme ďalšia otázka. Avšak e, je tu aj určité nedorozumenie, čo sa jedná tej užitočnosti e, kultúry. Pretože pretože sme o tom hovorili pred e, desiatimi e, rokmi. Ale každopádne ďakujem ti veľmi pekne. Možno by bolo zaujímavé, že v rámci tejto správy sa musíme pozrieť presne na tieto záležitosti pretože hovoríme o kultúrnom zdroji, o kultúrnych zdrojov. To je v podstate kalk eh, z angličtine. Pretože takto to môže znamenať aj také širšie chápanie, ale hovorili sme, samozrejme hovorili, že v súčasnosti to zameriavanie sa na mobilitu e, umelcov je to správne a samozrejme eh, odborníci, respektíve profesionáli v umeleckých profesiách, a, eh, ktorí sa angažujú eh, v skutočných formách spolupráce prinášajú ovocie. A myslím si, že to spoločne môžeme posilniť. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani Trüppel. Pre mňa je nesmierne dôležité, čo povedala pani Kristina Merkel že ide predovšetkým o mobilite a narábanie s tam so samotným pojmom rôznorodosti. Toto je samozrejme aj predmetom politickej debaty eh, v Európskej únii, že je nesmierne dôležité, že liberálna demokracia a samozrejme musíme povedať, akým spôsobom k tomu budeme pristupovať. Samozrejme, žijeme uh, spoločnosti, ktorá je iná. Avšak v každom pádne to obvykle prináša určité obohatenie. Nemusíme to vždy tak vnímať, ale spravidla tomu tak eh, je. A eh, samozrejme, z korporácií častokrát môžeme urobiť niečo dobré. A samozrejme, nemôžeme nikdy toto eh, pripustiť, pretože ja som toho názoru s vzhľadom aj na postoj Spolkovej rady, že musíme pri, pripravovaní nového programu toto prizvukovať, že toto je to, čo chceme. A keď hovoríme o tom, že tento texty sú, e, tieto texty treba odľahčiť e, od toho, ako to komisia e, pôvodne zamýšľala, ale máme tu ďalšie indikátory. Juncker mal pred dvomi rokmi veľký prejav, kedy ho kedy hovoril o umelcoch ako tých veľvyslancoch e, Európskej únie. A to bol veľmi zaujímavý príspevok do e, debaty. E, avšak potom e, sme museli nechať, mali by sme nechať aj kreatívny priemysel nechať vytvoriť e, viaceré pracovné miesta, ako je povedzme v chemickom priemysle, ako je v automobilovom priemysle, aby to nevnímali ako nejaký nepriateľský uh, priestor, kde sa robí moda, hudba, uh, filmy. A preto uh, považujem, že nesmieme všetko merať na základe kritérií užitočnosti, aký je príspevok kultúry do ekonomiky ale však toto to sa e, pôvodne už nenachádza e, v tých ostatných stanoviskách, komisiách, ale hovorí sa o kultúri ako o zdroji, o pozitívnom potenciáli. E, pretože je práve to, čo potrebujeme na rozvoj Európskej únie. A je to nesmierne dôležité, pretože iba prostredníctvom kultúry, zúčastnosti, počerkovaní rozdielov a toho spoločného. Ale samozrejme je to kalk z angličtiny, ktorý hovoríme o resource a keď hovoríme o resource v angličtine, tak hovoríme o určitom zdroji, ale nemusí to byť zdroj napríklad financovania, ale o niečom pozitívnom. Samozrejme. Ale to samozrejme o toto nám nejde samozrejme kultúrnu politiku e, možno aj zneužívať. E, to sme, to sme boli e, svetkami, ale samozrejme ja máme demokratické chápanie kultúry a to aj v zmysle toho, čo predstavuje kultúra ako zdroj. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pani Merkel, chcete k tomu ešte niečo dodať? Vyjadriť sa k tomu? Iba v krátkosti, pretože bolo nesmierne zaujímavé bolo, keď sme si pozreli Eurobarometer, bolo prekvapivé, že tu sme videli oveľa optimistickejšiu formu eh, podpory prostrednícom kultúry európskeho projektu. Eh, videli sme, aké sú tie silné prepojenia a silné prepojenia eh, s občanmi. A kultúra, história a hodnoty sú tým hlavným triom, ktoré, ktorými my ako UNESCO e, vnímame ako také európske prednosti. A samozrejme toto je dimenzia, ktorú by som ja chcela počiarknúť, že e, keď hovoríme o pilotných projektoch tu, ale samozrejme e, tieto mentálne slobody sú nesmierne dôležité. Je tu vedecká a umelecká sloboda. To sú tie systémy, ktoré spôsobujú, že spoločenstvá sú dynamickejšie a kreatívnejšie a dynamickejšie. Ale samozrejme musíme e, to následne odraziť aj v našej správe ako parlament. Ďakujem veľmi pekne, pani Kosta. Tento dialog je veľmi dôležitý. Vďaka nemu môžeme e, pochopiť a zamieriť sa na aspekty, ktoré môžu byť zatenené. Čiže táto konfrontácia je dobrá. Ale chcem povedať, že je možné, že tie tri ciele, jeden sa nazýva sociálnym e, cieľom, pretože keď sa potom pozriete do špecifických aspektov, tak tam vidíte e, kultúrne detičstvo, e, spoločné zdroje, že zdieľané zdroje, hodnoty a spoločná história. Možno toto zostane trocha zatenené a mali by sme e, zdôrazniť práve slobodu umeleckého prejavu a tvorivosť ľudí ako základný e, princíp e, kultúrnej agendy. Mne veľmi na tejto téme záleží. A potom je zaujímavé, čo ste povedali o tom koherentnom vzťahu medzi vnútornými a vonkajšími vzťahmi. Môžete to vysvetliť lepšie? Pretože ja som sledovala aj stratégiu o kultúrnej európskej diplomácii. A bolo by dobré, keby tieto aspekty medzikultúrneho dialogu neboli len vývozom európskej kultúry, ale aj to, že budeme e, kultúrnymi aktérmi v, vo svete a že aby to bola dôležitá výzva do budúcnosti. Čiže chcem vedieť, či aj vy máte tento, takéto dôležité know-how. Ďakujem. Ďalší rečník. Ja by som sa eh, chcela, eh, pani Merkel, budem hovoriť po anglicky. Eh, ide tu o otvorenie vnútroštátnych trhov a možností. Toto je v našom uh, najväčšom záujme, pretože uh, sa to spája s našou kultúrnou ponukou. A skutočnosť bola taká pred desiatimi rokmi, že sa teraz uh, sa sme, svet zmenil a keď sa pozriete na e, to, ako funguje pole kultúry, tak e, veľmi často vidíte, že je tu tento postoj z dola hore z tejto umeleckej profesnej komunity a sú veľmi produktívni. A e, my v Nemecku sme zistili, že fungoval trojročný program medzi teda Nemeckom a stredozemnými krajinami. A videli sme, že e, spôsoby, ako e, sa veci robia, je veľmi e, podobný. Čiže toto môže byť naozaj veľmi zaujímavé, znova toto zobrať do úvahy. Veľmi často tu ide a teda zabraňujú v pohybe tieto rámcové podmienky aj mobilita a politické ambície, ktoré majú všetky členské štáty a únia, aby e, sa mm, toto e, pole ako si vyrovnalo. Podľa mňa je to realizovateľné. Môžeme pracovať e, s tým pojmom kultúry aj na slobodnom trhu, najmä v sektore hudby. Je to naozaj veľmi dynamické a tam, tam vidím naozaj veľmi, veľmi veľa užitočných e, vecí. A na úrovni peer-to-peer, -peer, na profesionálnej úrovni veci sa vyvíjajú. Mm, my sme pracovali aj so správou, s globálnou správou UNESCO. Vidíme, že mobilita e, sa zvýšila ale európsky profesionáli e, majú e, dvakrát viac možností ako ľudia bez pasu. Ďakujem. A teraz prejdeme ešte na Julie Word, ktorá bude mať dve minúty. Myslím si, že e, tento rozhovor je veľmi zaujímavý. Či čo je explicitné, čo je implicitné. A rada by som vedela, čo si panelisti myslia o, o E, prečo, prečo v súčasnej agende nie je sloboda médií. Myslím si, že toto je seriózny problém. A keď hovoríme o európskych hodnotách, čiže o demokracii, o, o umení ako o prostriedku o, e, pochopiť e, situáciu, v, ktorom, v ktorej sa nachádzame teraz, tak by sme mali jasne pomenovať ten fakt, že je tu veľký tlak na slobodu e, médií a som naozaj zarazená e, z toho, že, to sa, že sa tomu miesto v agente nenašlo. Ďakujem. Pani Merkelová, máte slovo? A ja som si to uvedomila, ale e, nepoznám presné detaily, pretože keď to porovnáte s globálnou správou, uh, uh, keď hovoríme o umeleckej v e, slobode a v e, slobode médií, tak e, možno by ste to mohli znova zvážiť. A my to vidíme tak, že vedecká, umelecká a sloboda médií, teda médií je, to sú prepojené slobody a je dôležité, aby e, médiá z verejného aj súkromného priestoru boli podporované, pretože z toho kultúrny sektor vyťaží. Preto som navrhla, aby sa tento štvrtý ekosystém začlenil do agendy veľmi viditeľne. Takže toto je komentár z mojej strany. Ďakujem. A teraz sme všetci eh, napätí na perspektívu z pohľadu z pohľadu eh, občianskej spoločnosti. A teraz má slovo pani Monklus, teraz máte slovo na 10 minút. Ďakujem, že ste ma pozvali na eh, toto stretnutie. Je to veľmi dôležité stretnutie, pretože my sme pracovali na budúcnosti politik EÚ, pracovali sme na tom viac ako rok a pol. A pozeráme sa na to z perspektívy nášho mandátu. E, čo to znamená v praxi? Znamená to, že pracujeme s člen, našimi členmi, s občanmi, s expertmi, aby sme zistili, aká má byť budúcnosť európskej politiky v oblasti kultúry. Ja chcem prezentovať hodnotenie toho, ako táto agenda vlastne zodpoveda tomu, čo sme robili my. Mm, naša spoločnosť je networkom, um, teda sieťou a uh, to sa skladá z jednotlivých net z jednotlivých spoločností. A toto nás vďaka tomu môžeme lepšie pochopiť spoločné témy a e, pozrieť sa takisto, ako by to malo vyzerať v budúcnosti. Culture Action Europe je aj komunita a je to aj európsky kultúrny priestor. E, tento priestor je e, často ťažké mm, popísať. Je to, toto je vlastne digitálne, eh, zo, eh, digitálne znázornenie komunikácie našich aktérov a často nám hovoria, že nie je čas ľahké vysvetliť dopad kultúrnej politiky na európskej úrovni. A um, často sú obrazy silnejšie ako slova. A tu vidíte krásny ekosystém jednotlivých vzťahov a prepojení. Je to vlastne komunita, kde e, cirkulujú jednotlivé myšlienky a umožňujú sa spoločné aktivity. A ako som už povedala, je to všetko vďaka európskej kultúrnej politike. A má to túto e, zvláštnu formu preto, lebo európsky model sme si vybrali preto, aby sme zhodnotili diverzitu. E, samozrejme, my máme rôzne nástroje, Ehm, sú tu tri opatrenia. Ehm, mm, takže takto vyzerá kultúrna agenda a diskusia dnes je veľmi dôležitá. Um, um, história podporila vytvorenie tohto európskeho kultúrneho priestoru. Budem hovoriť teda o budúcnosti eh, kultúrnej politiky a keď komisia spustila túto konzultáciu, my sme si povedali, že Európa P kultúra chýba a mala by sa dostať vysoko teda na prvé miesta v agende. My sme viedli širokú konzultáciu, myslím si, že jedna z najväčších konzultácií o tom, čo kultúra môže ponúknuť Európe. Um, zoskupili sme 8 um, hubov alebo takých centier v európskych krajinách, čiže všetci, kto, ktorí chceli, sa mohli, um, mohli diskutovať počas jedného dňa vo workshopoch a rôznych aktivitách. A na základe týchto uh, diskusí uh, sme stanovili 6 princípov. To bolo vložené do, teda dostalo sa to na digitálnu platformu a o tomto sme diskutovali s viac ako 500 ľuďmi. E, tieto mm, riadiace línie boli vlastne základom e, stanoviska e, pre agendu pre kultúru a potom sme konzultovali členské štáty. Myslím si, že môžeme teda ponúknuť dobré hodnotenie návrhu agendy pre kultúru. Prvý princíp je ten, že potrebujeme otvorený prístup a vyvážený prístup ku kultúre. Chýba, eh, chýbajú nám referencie na umeleckú tvorbu a výskum eh, Možno, že keby to bolo explicitnejšie, bolo by to dobré a potrebné. Vyrovnaný prístup je naozaj náročný, ale myslím si, že existuje vôľa, aby sme dosiahli e, túto rovnováhu. Ekonomický pilier stále dominuje, aj keď um, E, sa stále otvára viac kultúre. Napríklad uh, hovorí sa o uh, spravodlivom odmeňovaní uh, umelcov no, v tomto ekosystéme. Potom začlenenie vzdelania do ekonomického pilieru je rizikové, lebo myslíme si, že teda vzdelávanie nie je až takou ekonomickou oblasťou. Čiže ekonom, e, vzdelávanie by malo byť e, prierezové. Ja by som sa rada sústredila na jeden podsektor a to e, dedičstvo. Je dôležité, aby teda ako nám ukázal la skúsenosť s Európskym rokom historického dedičstva je veľmi dôležitý. Napríklad aj nehmotné dedičstvo je uh, dôležité preto, aby sa podporila súčasná tvorba. takisto aj spolupráca s komunitami je dôležitá. Je dôležité e, za, e, zaviesť rovnováhu medzi e, jednotlivými infraštruktúrami. Chcem nadviazať na to, čo povedala moja predrečníčka. Je dôležité viesť konzultácie aj prierezovo sektorový prístup pretože je to dôležité najmä na poli- politiky. Um, používa sa tradičný sektorový prístup, ale my hovoríme, že je dôležité, aby sme rovnako prístupovali ko všetkým kultúrnym eh, oblastiam a toto je dôležité preto, aby sme zaručili eh, európsku diverzitu. Ďalej, kultúrna dimenzia súčasného politického a sociálneho vývoja, najmä čo sa týka imigrácie. My sme už o tom e, diskutovali. Išlo o kultúrnu diverzitu, kultúrny dialog a prístup k sociálnej inklúzii. Myslím si, že existuje potreba skombinovať tieto rôzne prístupy Tí, ktorí eh, praktizujú tento prístup, môžu organizovať viac kultúrnych eh, iniciatív. Čiže z tejto holistickej perspektívy eh, si myslím, že možno vyťažiť pozitívny rozvoj. No, z perspektívy kultúrneho sektora a ďalších iniciatív je E, veľmi vítaná mobilita. My by sme boli radi, aby výbor bol ambiciozný vo svojom prístupe, pokiaľ ide o rozsah, teda zahrnutia všetkých kultúrnych pracovníkov, vrátania umelcov, organizácií, ale aj aby ste boli ambiciozní pri finančnej podpore týchto iniciatív. Tretia záležitosť. Keď sme e, tieto konzultácie realizovali, tak e, jedna z najsilnejšie prítomných horizontálnych vecí, ktorú sme e, zistili, je zvyšujúca sa, zvyšujúca ohrozenie e, umeleckej slobody v Európe. E, už asi rok a pol tieto problémy analizujeme a máme pocit, že, sa, že k ním dochádza aj inde. Ako by sme zabudli konať a Teraz e, musíme podporovať vzdelávanie kultúrnych pracovníkov a inštitúcií, aby si uvedomovali svoje práva, aby vedeli, ako reagovať e, voči alebo z očí voči útokom. Nevyhnutne treba monitorovať akékoľvek ohrozenie slobody vyjadrovania. V spolupráci s agentúrou pre základné práva treba tiež e, posilňovať ochranu ohrozených umelcov a nastaviť európsky európsky systém tak, aby e, zohľadňoval všetky tieto záležitosti aj pri výskume, súčasnom výskume a vzdelávaní v umení. Posledné tri body. Sme e, veľmi radi, že vzdelávanie sa dostalo do stratégia pre kultúru. Ja by som chcela zdôrazniť potrebu e, pokroku v, v paradigme, ktorá prepája kultúru s ostatnými záležitostiami, tak aby došlo k, určitému, k určitej koordinácii. Tiež treba posilniť dialog s občianskou spoločnosťou a prepojenie s vonkajším rozmerom. Je tu takisto potreba e, zamerania a my nechceme samozrejme propagovať len európske e, hodnoty, kultúrne hodnoty voči svetu, ale chceme sa zapojiť do zmysluplného dialogu. No a ešte dôležitejšie možno je, aby sme zlepšili zber údajov, pretože v čase digitálneho posunu to znamená, že internetové platformy a prakticky všetko týkajúce sa kultúrnej spotreby a kultúrneho sektora, ako aj verejného sektora, je vlastne bez týchto údajov hmlisté a neviditeľné. Takže my sa domnievame, že tieto dáta neohrozia dátovú ekonomiku, pretože my potrebujeme len dáta, ktoré sú na nejakej e, agregovanej úrovni. Je to niečo, čo e, pre nasledujúce roky je veľmi dôležitá záležitosť. Na no a posledná vec, e, tento, tento stratégia, e, ak bude ambiciozna, potrebuje ambiciozne financovanie a my sa prikláňa k názoru, že je potrebné zdvojnásobiť rozpočet pre, kreatívnu, pre program Kreatívna Európa a teda ak chceme, aby z kultúry sa stala jedna z priorít, tak bude nevyhnutné tomu nastaviť aj zodpovedajúce financovanie. Ďakujem veľmi pekne aj za tento príspevok k našej diskusii. Ja sa teraz obzerám, kto chce slovo, Silvia Kosta. Veľmi stručne chcem povedať, že som ocenila eh, túto prácu, dlho ich poznám a vidím, že ste robili, a teda prebiehalo mnoho konzultácií, teda aj e, u mňa doma v Taliansku. E, sú tu tri body, s ktorými silne súhlasím. Prvé, prvá vec, prítomnosť kreatívnej dimenzie. Myslím si, že toto by malo byť explicitne povedané. Súhlasím aj s vzdelávaním že je dôležité, aby bolo prepojenie, silnejšie prepojenie medzi kultúrou a e, vzdelávaním. Mm, chcem nadviazať na jednu vec, ktorú e, ste vypovedali. Myslím si, že jedna vec, e, ktorú my nevnímame ako dedičstvo Európskeho roku, je ten, že aby sme mali holistický, ale aj prierezový pries, e, prístup. Hovorili ste o participatívnej správe a vraveli ste aj o akčnom pláne a nemali by sme strácať zo zreteľa e, toto správanie, túto governance, e, pretože tu bola naozaj mnohoúrovňová konzultácia a toto očakávame aj od komisie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcete na to teraz odpovedať? Áno. Ja len môžem vyjadriť úplný súhlas o tom, že e, mainstreaming kultúry je absolútne dôležitý, akurát k nemu musí dochádzať e, komplexne vo všetkých oblastiach politiky. A my teraz e, vidíme to, že v iných programoch sa vyberie len niektorý sektor, alebo sa, sa hladí len na ziskovosť a my, ak chceme dosiahnuť v nasledujúcom cykle programov úspech, budeme musieť zvažovať e, celý sektor kultúry a kreativity ako jednotný, e, jednotnú oblasť a práve to je z hľadiska mainstreamingu jeden z najdôležitejších bodov pre budúcnosť e, tohto programu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Trup. Áno, ja Chcem tiež e, nadviazať na tú otázku zberu údajov a nerovnováhy, ktorá tu existuje so súkromným sektorom, osobitne tie americké giganty e, a e, ten tlak, ktorý pociťujeme v Európe. Ja som rozbehla taký projekt, kde chceme, vola, kde chceme apelovať na verejnú platformu Digitálny Európa, na to, aby, vytvor, aby, aby vznikla. A je to myšlienka, ktorú sme už prednesli pred desiatimi rokmi, vtedy sa to nepodarilo, ale e, teraz e, s tým znova začíname, pretože ten tlak súkromných monopolov je veľmi ťažko zvládateľný, nedarí sa nám ich dostať pod kontrolu. Takže ja sa chcem spýtať, či vo vašom prostredí je nejaká debata o tom, že by e, digitálne platformy boli podrobené nejakým štandardom alebo nejakému obmedzovaniu obsahu alebo kontrole európskymi občanmi. Čo si o to myslíte? No, ďakujem veľmi pekne, vážená pani Perez. Ďakujem za otázku. Naozaj nemohla prísť vhodnejší čas. My e, venujeme e, v oktobri svoju takú výročnú, každoročnú konferenciu v Temešvári práve týmto otázkam, takže ďakujeme. Jedna z vecí, ktorú pozorujeme, je, že sú určité digitálne kultúrne komunity, ktoré však zostávajú neprepojené. Čiže nám chýba e, hybnosť, chýba nám, chýba nám rozsah a objem a je to naozaj jedna z otázok, o ktorých sa bude na konferencii v Temešvári intenzívne hovoriť. Ďakujem vám, pani Šojdrová, ale naozaj len dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, bola som Ďakujem. Uh, som prísť skôr. Uh, ja som si vypočula ehm, v tej vašej poslednej prezentácie konkrétne veci pre európsku politiku kultúry. Napríklad, chcela by som vedieť, aký máte názor ohľadom tejto konkrétnej skúsenosti. Na európskej úrovni Existujú veľmi zaujímavé veci, úžasné veci, napríklad ceny, udelovanie cien. Mm, to napríklad kultúrna ne, mm, hlavné mesto Európy. Eh, už toto je veľké ocenenie. Ďalej, eh, historické pamiatky, ktoré majú značku Label Heritage. Čiže je to vlastne taká sieť historických pamiatok, Ehm, alebo teda nejakých múzeí, e, ktoré ponúkajú výstavy a tieto historické pamiatky mm, a ich zastúpenie chcú pokračovať, aby, mali, aby vytvorili sieť, network a aby vytvárali spoločnú prácu. Ale e, ak požiadajú o európsku podporu, na, e, v rámci programu Creative Europe, tak ju nedostanú túto podporu. A žiaľ, mám pocit, že e, strácame na efektívnosti, prichádzame na našu energiu. Mali by sme využiť už to, čo e, sme urobili na, Európskej, na úrovni EÚ, aby sme poskytli podporu veciam, ktorí sú, sú príkladom, do, príkladom dobrej práce na e, regionálnej a lokálnej úrovni. Nech sa páči, pani Perez. Yes, uh... Ďakujem. Spomenuli ste dve veci, takže ja to rozdelím. Jedna sa týka tých cien a ak mám byť veľmi úprimná, tak sektor kultúry vo všeobecnosti ich nevníma ako veľmi užitočné. Tak, potom to treba tiež povedať, že Európske hlavné mesto kultúry je presný opak. Tam je veľk, veľmi silná podpora týchto iniciatív. Sektor kultúry vníma relevantnosť spolupráce s kultúrnymi inštitúciami na lokálnej úrovni. A tá druhá časť otázky sa týka vládnutia, a to viacúrovňového vládnutia, čo je čoraz e, dôležitejšia záležitosť a možno nerobíme dosť na to, aby sme tieto úrovne prepojili. Určite sa budeme snažiť v tomto smere urobiť viac, pretože v kontexte obmedzených zdrojov je to jediný spôsob, ako maximálne využiť tento európsky kultúrny priestor. Pokiaľ ide o jeden konkrétny aspekt vládnutia, ktorý sa týka toho dedictva, tak e, tam jeden z najúspešnejších rozmerov e, Európskeho dňa, teda Európskeho dňa kultúrneho dedictva e, bolo, bola, práve, bola práve takto skupinová činnosť, ktorá bola otvorená pre rôzne disciplíny. A jeden z našich návrhov je, aby sme to aspoň do následujúceho MFF, teda do konca tohto viacročného finančného rámca ponechali v platnosti a potom zistíme, či v rovnakom duchu nebude možné pokračovať, čo ale nadvezuje na otázku vládnutia a teda spolupráce s členskými štátmi, s Európskym parlamentom, akým si vo forme akéhosi otvoreného a inkluzívneho prístupu. Ďakujem vám veľmi pekne. Áno, máte slovo. Ja len chcem dodať, e, do, dodať jednu záležitosť k otázke vládnutia, hovorí pán Bakela. Ak e, naozaj chceme nejakým spôsobom vyťahnuť tú kultúru z kulárov do stredu javiska, tak budeme musieť e, zaangažovať všetkých zainteresovaných, ktorí figurujú v tom systéme kultúry. A to teda nezahrňuje len tie jednotlivé komponenty produkcie a distribúcie v kultúre, ale aj tú podnikateľskú stránku, e, občianskú spoločnosť, nadácie a miestne orgány. A to všade. No a ja sa domnievam, že je tu niečo, čo možno posilniť e, v tejto stratégii viac. E, podpora Eh, lokálnych alebo regionálnych kultúrnych partnerstiev, lebo ehm, na základe nich môžeme identifikovať faktory úspechu a zistiť, čo funguje a čo nefunguje. A toto by mohlo byť, mohol byť vynikajúci príspevok eh, európskej stratégie tak, k tvorbe takýchto väčších eh, koalícií. To je, to je, dá sa povedať, garancia, okrem samozrejme verejnej politiky, garancia nejakého budúceho úspechu. A v tomto ohľade by som tiež chcel, aby sa zohľadnilo zohľadnil vzťah eh, s nadáciami, ktoré v súčasnosti fungujú v mnohých krajinách. Poznám talianské, portugalské, nemecké. Mnoho ich je ktoré v uplynulých dvoch rokoch eh, vytvorili veľmi zaujímavé programy naozaj inovatívne programy. V tomto prípade je teda vhodné hovoriť o takýchto e, programoch, e, zapojiť tie nadácie a zisťovať, čo funguje, by podľa mňa malo zmysel. Na základe toho by sme potom mohli napríklad rozbehnúť nejaký vlajkový projekt. Áno, ďakujem veľmi pekne aj za toto veľmi trefné Eh, tref, trefné pripomenutie. Mali sme, potešenie, mali sme to potešenie sa stretnúť v Lisabone s zástupcami eh, jednej z týchto nadácií a vypočuli sme si naozaj veľa o európskych projektoch, ktoré realizujú v spolupráci s inými eh, nadáciami a podporujú pritom výmenu medzi umelcami a, a tak ďalej. Takže ja si myslím, že naozaj aj tam sa máme čo poučiť. Julie Ward Ďakujem. Aby by som v prvom rade chcela povedať, že som veľmi rada, že tu môžem byť, pretože som členka aktivity e, Kultúra pre Európu. Aby som chcela, aby ste sa všetci stali členmi. Ja chodím na konferencie a nechodím tam ako politička, chodím tam ako členka. Bola som členkou predtým, než som vstúpila do politiky a zostanem ňou aj potom. Ja si myslím, že to je, to je um, to je akási angažovanosť, ktorú musíme tomu sektoru ukázať. Že tu existuje e, jednoducho záujem e, aj v teréne a uznať nejaký komplexný charakter kultúry, to je, myslím, samozrejme, je to niečo, čo preniká mnohými oblastiami života, e, rôznymi sférami nášho fungovania, našej činnosti a ak to svoje myslenie obmedzíme na nejaké, horizont, na nejaké vertikálne sila, tak neuvidíme to, čo tam môže byť. E, my musíme využívať napríklad kultúrnu diplomáciu a prieniky rôznych týchto oblastí. Ale chcela by som vedieť, čo si myslíte, že by sme mali e, urobiť e, ako ďalší krok v tom spájaní tých bodiek, toho obrazu. Ja viem, že my chceme propagovať kultúru ako udržateľný cieľ a možno sa nám to doteraz zatiaľ nepodarilo. v súčasnej strategii som rada, že vidím odvolávku na, e, na to, že umenie už nie je nejaké druhoradé popri vede, ale že je to rovnako dôležitá sféra. Ale teda, ak by sme si mali stanoviť priority, kde teraz e, sa pustiť do tej hlavnej bitky, kde zvýšiť povedomie o kultúre napríklad u iných politických e, oddelení. Ďakujem veľmi pekne, Julie, za tieto milé slova. Ako iste viete, sme veľmi radi, že ste členkou Ehm, je to veľmi dôležitá otázka. Mali by sme naďalej budovať prepojenia a synergie medzi vzdelávaním a kultúrou, aj keď chýba nám určitá konzistentnosť politiky a v niektorých politických textoch čítate s tým, v niektorých s tém v niektorých je to a v zátvorkách, čiže potrebujeme aspoň nastaviť nejaký konzistentný prístup. A pokiaľ ide o ostatné oblasti politiky, ja by som tu chcela vyzdvihnúť dve, ale nie sú to samozrejme jediné. Jedna vec je politika súdržnosti. Vieme, že v e RDF, v programe e RDF sa veľmi eh, dôkladne zvažovalo zaradenie kultúry medzi ciele, nakoniec sa to nestalo. Ja si myslím, že je to chyba, aj keď ešte stále máme možnosť tam zapracovať špecifické kultúrne ciele, čo samozrejme by zahrňalo aj kultúrne dedictvo, aj keď aj veci nad rámec tohto dedictva. A potom je tu e, druhý rozmer, a to výskum a vývoj a horizont, program Horizont Európa. To je vec, to je program, ktorý začal ako si akceptovať kultúru, ale je to len čiastkové a výskum v oblasti umenia, ten by, ten by bolo treba zvážiť e, z hľadiska aj výskum a vývoja. Takže my vieme, že tam chýba nejaký sociálny alebo možno kultúrny rozmer, aby tieto projekty fungovali dobre. Takže treba uznať obidve a to rovnocenne a ja by som sa sústredila teraz na to. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz by som chcela pristúpiť k záveru. Tam by som ešte dala slovo člo- pánovi Sampierimu. Na 3 minúty bude hovoriť za komisiu. Poprosím vás, tie 3 minúty dodržte. Um, ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám aj za pozornosť, ktorú, s ktorou ste si prečítali náš dokument. Ja som bol naozaj veľmi príjemne prekvapený uh, tými detailmi, ktoré ste tam odhalili. Um, toto je uh, stratégia, ktorá vychádza alebo začala tak, že občania majú pomerne veľkú dôveru v silu kultúry, v schopnosť kultúry generovať akýsi zmysel spolupatričnosti. Avšak mnohých zároveň napadá, že pre, alebo pre mnohých Európanov tie európske členské štáty sú si hodnotovo pomerne vzdialené, čiže máme pred sebou akési otvorené pole a to je práve práca pre nás. A ako bolo správne povedané, toto je e, stratégia, ktorá hovorí o schopnostiach jednotlivca. Nie, je tak ani, nie, nejde tak ani o inovácie ako o inovátorov. Ide o vytváranie správnych e, podmienok na to, aby Európa zostala kontinentom, kde sa tvorí a to by mohlo vysvetľovať aj určité voľby v tom narratíve, ktorý sme sa rozhodli um, uplatniť. A ja som si samozrejme plne vedomý toho, že mobilita by mohla byť súčasťou hospodárstva a kultúry sú samozrejme hospodárske dôsledky mobility, vzdelávanie, pochopiteľne. To môže byť sociálny cieľ a s tým súhlasím, ale keď sa pozriete dôkladne na to, čo navrhujeme, tak ekonomicky tá sociálny rozmer, e, ten tam už je. My chceme zostať e, kontinentom, kde sa tvorí a domnievame sa, že vzdelanie, alebo teda kultúrna výchova, tá má význam aj pre iné oblasti, chémiu alebo vedy a preto možno by bolo lepšie akceptovať určitú širšiu definíciu hospodárstva, než len, dajme tomu, cez e, čísla vykazujúce rast a zamestnanosť. Tiež som vďačný za to množstvo veľmi dobrých nápadov a môžem a mám pocit, že, a teda môžem vás ubezpečiť, že integrovaný prístup k kultúrnemu dedičstvu a osobitne k systému vládnutia alebo správy sú základné prvky toho, čo navrhujeme v rámci politiky pre kultúru a boli už aj v oznámení z roku 2014 v návrhu na Európsky rok kultúry a tiež sú základom toho, čo robíme teraz. A takisto budú e, jadrom e, akčného plánu, ktorý plánujeme uplatniť alebo aspoň navrhnúť. Konzistentnosť medzi vnútornou a vonkajšou politikou je niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. Tiež e, to zdôrazňujeme, alebo zdôraznili sme to v našom spoločnom vyhlásení pred dvomi rokmi. Navrhujeme tú istú metódu, teda vzťahy s partnerskými krajinami a v rámci Európy s členskými krajinami. Tiež si treba uvedomiť, že kultúra je e, v gestii členských štátov, čiže aj tento náš návrh treba vnímať ako výzvu členským štátom, aby sa zapojili do určitých špecifických e, aktivít a preto navrhujeme tieto tri témy, teda príspevok kultúry k spoločnosti, e, ekonomike a vonkajšiemu rozmeru. A e, pred eh, niekoľkými rokmi bolo jednoduchšie nájsť eh, priestor pre kultúru v programoch, ktoré sme navrhovali a teraz zase je jednoduchšie diskutovať s kolegami aj eh, na rôznych ministerstvách alebo oddeleniach a zistovať, čo by sme mohli, tak povedať, priniesť k stolu. My odpovedáme napríklad aj Bundesratu a ostatným. A ja musím povedať, že agenda produkcie kvalitného umenia v Európe nemá vždy rovnakú podporu ehm, na komisii a mm, na rôznych iných úrovniach, kde sa to často považuje za porušenie princípu subsidiarity. A samozrejme nechávame tu aj možnosti ako napríklad mobilitu. A samozrejme dúfam, e, že e, dialog s občianskou spoločnosťou bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, keď e, samozrejme človek môže ponúknuť peniaze, tak tá atmosféra pri diskusiách je vždy o niečo lepšia, a to dokonca aj v tejto oblasti. Ja by som chcela uzavrieť túto diskusiu tým, že sa opýtam pána gramatika, gramatika Kisa, či chce ešte k tomu niečo dodať na 2-3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Vypočuli sme si veľmi zaujímavé prejavy a chcel by som pogratulovať e, našim panelistom, pretože e, tejto problematike priniesli nové rozmery. A chcel by som to ukončiť jednou jedinou pripomienkou. Myslím si, že mnoho rečníkov spomenulo to, že by sme nemali vždy cieliť len na užitočnosť ako jedinú domenú kultúru. Je to takisto niečo, čo je charakteristické aj pre dnešnú európsku oblasť vzdelávania. Či už v Európe alebo na svete vzdelávanie nemá vytvárať ľudí respektíve e, nevytvára ľudí, ktorí sú zvedaví a chcú objavovať svet. Snažia sa iba vštepovať, vzdelávanie sa vštepovať ľuďom iba to, čo je užitočné z pohľadu vedy, ba čo horšie, ako zarábať čo najviac peňazí. Myslím si, že práve vzdelávanie ovplyvňuje stav kultúry vo všeobecnosti. A dúfam, že aj s týmto fenoménom sa budeme vyrovnávať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. By som sa pripojila pred rečníkom. Ďakujem, že ste dnes e, prišli. Myslím si, že sme e, videli veľmi zaujímavé e, a podnetné impulzy do kultúrnej agendy. Ale samozrejme, hovorili sme aj o programe Kreatívna Európa na ktorej musíme všetci spoločne pracovať a samozrejme dúfame, že to, čo navrhujeme v obidvoch eh, prípadoch, budeme môcť zlepšovať. No a samozrejme, za to by som sa vám chcela poďakovať. Je dobré, že ste dnes eh, prišli a prajem vám šťastný návrat eh, tam, odkiaľ ste prišli. Mir bleibt jetzt nur noch. Neoste ostáva jediné. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 3. septembra medzi 15. a 18.30. Okrem toho by som vám chcela zaželať e, nádherné leto. Myslím si, že sme si to všetci zaslúžili. Pracovali sme veľmi tvrdo za posledný semester a nadchádzajúci eh, semester eh, nebude o nič uvoľnenejší, Odpočíňte si, robte pekné veci s ľuďmi, na ktorým vám záloži, záleží a uvidíme sa 3. septembra. No a samozrejme to isté platí aj pre naše tlmočníčky a tlmočníkov, eh, ktorí si zaslúžili eh, určitú dávku voľného času a samozrejme poďakujeme sa vám aj za vašu odhodlanú a veľmi dobrú prácu a samozrejme hneď v nadväznosti budeme pokračovať stretnutím koordinátorov.